Uh, Dobré ráno, prosím. Ďakujem, že ste sa už pousádzali všetci. Je pre nás potešením privítať medzi nami pána komisára Katajnena. Budeme s ním viesť dialog. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Oceňujeme, že ste stále v kontakte s našim výborom. Sú tu témy, o ktorých by sme sa s vami veľmi radi porozprávali. A bez ďalšieho otáľania vám dám slovo. Nech sa páči vaša prezentácia. Vážená pani predsedajúca, predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci, prišiel som na túto výmenu názorov, na štrukturovaný dialog a v úvodných poznámkách sa sústredím najmä na obehové hospodárstvo a s ním súvisiace záležitosti, pretože máme legislatívny návrh, ktorý príde koncom tohto roka, začiatkom budúceho a ktorý sa bude týkať balíčka obehového hospodárstva. Tento balíček je kľúčovým na ceste k budúcemu obehovomu hospodárstvu. Veríme, že tento koncept bude ďalším megatrendom, jedným z nich vo svetovom hospodárstve, podobne ako je digitalizácia alebo robotizácia. Uplatňovanie tohto balíčka v praxi sa už rozbehlo. Niektoré iniciatívy už boli prijaté. Kľúčové iniciatívy sa očakávajú v nasledujúcich mesiacoch. Ide tu o stratégiu v oblasti plastických môd, alternatíva fosil, eh, fosílne paliva by sa nemali používať pri produkcii plastov a takisto recyklácia plastov. Monitorovanie je ďalšia téma, indikátory pre monitorovanie napredovania obehového hospodárstva v EU a v členských štátoch EU. Po tretie, legislatívny návrh na zníženie mm, kontaminácie urbanej odpadovej vody, ktorá sa používa na polievanie polí. To súvisí s celkovou legislatívou o odpadoch. Obehové hospodárstvo by malo sa šíriť nielen v EÚ, ale aj globálne. Komisia je eh, rozhodnutá nastoliť princípy a vypočuť si názory aktérov. Budú verejné konzultácie, z ktorých niektoré už boli odštartované na niekoľkých platformách, ktoré uľahčujú dialog s aktérmi, ako napríklad podpora financovania, najlepšie praktiky, koordinačná skupina, ktorá sa sústreďuje na kontakty s firmami a verejnými orgánmi, ktoré budú mať na starosti implementovanie obehového hospodárstva. Najprv by som sa vyjadril k, strat- k stratégii v oblasti plastických hmôt. Komisia ju odprezentuje na konci roka. Teraz ju pripravujeme, posudzujeme rozličné opatrenia, napríklad nástroj na podporu legislatívy, ktorý umožňuje nastolovať opatrenia v praxi a dobrovoľníctvo. Plastové hmoty sa široko používajú v domácich domácnostiach aj v zložitých e, firemných aplikáciách a preto sú tu príležitosti pre inovácie a vytváranie nových pracovných miest. E, spôsob, akým sa v súčasnosti vyrábajú plasty a akým sa nakladá s odpadom z plastov, e, toto nie je v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Plasty sú využívané pri recyklácii, ale väčšina plastových môd e, skončí na skládkach alebo na, e, v, plávajú v oceánoch. As well as... E, je dôležitý dopad na hospodárstvo týchto e, zvýškov plastov a preto musíme brať túto záležitosť vážne. Prichádzajúca stratégia podporí inováciu a investície do obehového reťazca plastov, aby sa znížilo, znížila kontaminácia planéty plastovým odpadom. Revidujeme takisto legislatívu EÚ v oblasti odpadov e, s týmto zreteľom. Predmetná stratégia pomôže aj energetickej únii, nízkouhlíkovému hospodárstvu v EÚ a poskytne matateľné príspevky k trvalo udržateľným rozvojovým cieľom. Riadenie obehového e, plastového odpadového hospodárstva bude nevyhnutným prvkom stratégie plastických hmôt. Náš úspech bude závisieť aj o tranzície e, prechodu, mm, aký model sa príjme v tretich krajinách, pretože aj EÚ, keď príjme obehové hospodárstvo, nemôže sa tak udiať v izolácii. Priorita v obehovom hospodárstve je využitie druhotných surovín na trhu s druhotnými surovinami. Komisia vykonáva kroky, aby sa podporila podporilo opätovné využívanie odpadových vôd a aby sa uľahčilo riadenie vodných zdrojov s, so zreteľom na klimatické zmeny a ďalšie záležitosti. Posudzujeme dopady na poľnohospodárstvo a stanovujeme minimálne požiadavky, aby sa odpadová voda po vyčistení v čističkách mohla použiť tam, kde je to nákladovo efektívne v poľnohospodárstve. Komisia rovnako pracuje na revízii smernice o pitnej vode. Po náležitom vyhodnotení táto revízia podporí trvalo udržateľné riadenie vodného hospodárstva, prispeje k využitiu energie a začlenia sa opatrenia na infraštruktúru pri dodávke vody. Dôležité pri stratách vody v distribúcii je e, poradiť si s týmito únikmi, pretože to môže sa šplhať až do výšky 23 používanej vody. Máme tu vedecké dôkazy z VHO, že ľudia dôverujú bezpečnosti vody, ktorý, ktorá tečie z kohútikov, ale sú tu obavy mm, zo široko, širokého používania plastových fliaž. Komisia sa vyjadrí k tejto téme koncom roka. Čo sa týka financovania obehového hospodárstva, inovatívne obchodné modely podnikateľské modely v obevom hospodárstve budú vyžadovať nové inovatívne financujúce nástroje. Súčasťou nástrojov na financovanie je Európsky fond pre strategické investície a ďalšie. Komisia prišla k záveru, že je potreba platformy na pozbudenie obehového hospodárstva spolu s IRB sme rozbehli financovanie od roku 2017 na podporu tejto platformy s jedným z kľúčových e, aktérov. Sú ním banky, ktoré podporujú obehové hospodárstvo v EÚ tým, že uľahčujú generovanie financovania na projekty v obehovom hospodárstve. Prvé stretnutie odbornej skupiny bude 2. bolo 2. oktobra tohto roka. V septembri 2016 komisia vydala vyhlásenie o únii kapitálových trhov. Tam bude tiež reforma, prepracujú sa finančné systémy, aby bolo možné dosiahnuť naše ciele. E, celý diapazon opatrení sa predpokladá, že sa začlení do balíčka obehového hospodárstva a Európska komisia sa pokúša súľadiť finančný systém s obehovým hospodárstvom tak, aby sa dosiahol trvalo udržateľný rast. Skupina odborníkov o trvalo udržateľnom financovaní príjme svoje záverečné odporúčanie na konci tohto roka. Nová legislatíva o odpade, ktorá bude vylepšená, takisto umožní prechod EÚ k obehovému hospodárstvu. Je to príležitosť pre tvorbu pracovných miest a rast hospodárstva a efektívnosť zdrojov. Čo sa týka riadenia mm, odpadov je to výhra pre všetkých, aj pre životné prostredie, aj pre občanov. Potrebujeme nastaviť motivačné nástroje, aby sme zrýchlili prechod k obehovému hospodárstvu. Rokovania boli náročné, ale sú tu aj oblasti, kde EÚ a komisia majú e, prienik zhodujú sa a dúfame, že sa dosiahne dohoda do konca tohto roka medzi inštitúciami. Stené poslanky, nestení poslanci, včera ste mali hĺbkové rozpravy o endokrinných disruptoroch. Ja asi nebudem mať čo dodať k tomu, čo ste počuli včera, iba zo pár slov k tomuto aktuálnemu e, tejto aktuálnej téme. Reflektujeme nasledujúce kroky po námietke Európskeho parlamentu k nariadeniu Európskej komisie, ktoré stanovovalo kritéria pre endokrinné e, disruptory v kontexte pesticídov. Európsky parlament nám vyslal silný signál touto námietkou. Táto námietka znamená, že vedecké kritéria by sa mali viac zohľadňovať komisiou ešte stále by sme radi našli cestu vpred tejto veci. Už bolo dosť odkladov. Keď sa nedohodneme, tak to bude zlé pre všetkých používateľov, pre nás všetkých. Žiadny zisk pre zdravie, žiadna, žiadny osoch pre životné prostredie, ak sa bude pokračovať s tým, čo beží doteraz. Ja myslím, že na tomto sa zhodneme všetci a všetci aktéry. Komisia navrhuje rozumný prístup, ktorý bol podporený členskými štátmi EÚ. Veríme, že nie sme až tak ďaleko od dohody. Budeme reflektovať o výsledkoch, ktoré by boli priateľné pre Európsky parlament a členské štáty EÚ. Všetky apelujem na vašu spoluprácu v tejto veci a pripomínam steným poslankyniam a poslancom, že prijatie týchto kritérií by znamenalo prijatie prvého právneho aktu pre EÚ v oblasti endokrinných disruptorov a potom aj investovanie v tejto veci. Je to modelový príklad. Budeme príkladom pre ostatných a nepríďme o túto možnosť. Dnes budete hovoriť o delegovanú, delegovanom nariadení o endokrinných disruptoroch a súvisiacich projektoch komisia vám poskytne všetky objasnenia, ozriemenia, ktoré budete potrebovať a dúfam, že nájdeme cestu vpred, tak aby sa tento právny akt prijal. Stené poslanky, nectení poslanci, vážená pani predsedníčka, toľko z mojej strany dnes a nech sa páči, ak máte otázky, rád na ne odpoviem. Ďakujeme vám. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za tú, tento komplexný prehľad vašich aktivít v súvislosti s našim výborom. Všetko, čo ste spomenuli, je pre nás veľmi dôležité a tešíme sa na to, že dostaneme ďalšiu stratégiu, ďalšiu, ďalšie legislatívne návrhy k plastom, financovaniu trvalo udržateľných projektoch a tak ďalej. A teraz začneme s rečníkmi v mene politických skupín. A ako prvá pani Frances Groste za EPP. Monsieur le vice-président. Pán podpredseda, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás viesť tento dialog na pôde nášho výboru. Ľutujem, že je nás príliš málo na to, aby sme si vás vypočuli. Ale vedzte, že my sme veľmi radi, že prichádzate takto pravidelne na pôdu nášho výboru, aby ste nám vysvetlili stratégie, ktoré sú implementované zo strany komisie. Vy ste nám hovorili veľa o stratégii so svojou ambíciou pre sektor e, zeleného hospodárstva. Naozaj vítam, že tu bude celý rad e, obehového, opatrení v rámci obehového hospodárstva, hlavne pokiaľ ide o stratégiu v rámci plastových e, odpadov. Pokiaľ ide o toto, všetko podporujeme a chceli by sme viacej detajlov. Ďakujem pekne za to, že ste hovorili o endokrinných disruptoroch, ale mám tu ešte jednu otázku, ktorá sa týka týka toho, že zdravie tu vôbec nie je prítomné v tejto stratégii a to mi je veľmi ľúto. Medzi všetkými týmito sektoriálnymi opatreniami, ktoré tu boli spomenuté, žiadne sa naozaj netýka oblasti zdravia priemyslu, zdravotníckého a naozaj ide úplne novú vec, kde by Európa mala byť lídrom v, a v záujme nášho hospodárstva, ale takisto aj zdravia pacientov. Aké sú dôvody tohto všetkého? Ako komisia môže na to napraviť? Chcete pokračovať v programe Stratégia posilnenie konkurenciaschopnosti, pokiaľ ide o farmaceutické prie, e, produkty, ktoré bolo spomenuté v roku 2012 o oznámení komisie. Toto malo názov jedna e, oveľa silnejšia e, európska stratégia, pokiaľ ide o oživenie tohto farmaceutického trhu. Ja som naozaj veľmi spokojná, že vidím, že dokonca aj v mojej krajine sú štyri projekty, ktoré uh, získali zelenú zo strany komisie a financovanie 100 miliónov eur, pokiaľ ide o zelenú energetiku. Chcem, aby ste mi aby ste nám vysvetlili viacej k týmto štyrom projektom, viacej detajlov, či ide o špecifické projekty, aké budú tieto prepojenia v rámci projektov, aké budú nasmerované. A chcem sa spýtať, pokiaľ ide o tieto projekty v oblasti životného prostredia a energetiky, aký to bude mať dopad na všetky projekty, ktoré sú financované zo strany komisie v rámci Junckerového plánu? Ďakujem. Ja vám ďakujem takisto, pani Grostet. A teraz eh, pani Dali. Grazie, chair, grazie Ďakujem za slovo. Ďakujem pán podpredseda Katajnen za to, že ste sem k nám dnes prišli. Rada by som sa sústredila na dva hlavné body, ktoré spolu súvisia, o ktorých ste aj vy hovorili. Po prvé, balíček ohľadom plastických materiálov. Balíček obevom hospodárstve. Hovorili ste o tom medzinárodnom aspekte. Ten je veľmi dôležitý, pretože toto EÚ nevyrieši sama. Všetci by na tom mali pracovať. Avšak Aké sú plány komisie? Chcete zajsť za rámec svojich kompetencií a riešiť aj ten e, medzinárodný aspekt. Hovorili ste taktiež o uniknutom dokumente v súvislosti s touto stratégiou. Hovorí sa tam, že komisia použila tam výraz byť prísny, čo sa týka recyklácie a z, z, opätovného využívania plastov. Taktiež v tejto súvislosti, keďže ste taktiež zodpovední za otázku rastu, vy ste v Bruseli raz povedali, že Brusel musí byť v čele výskumu a inovácie, pokiaľ chceme prejsť k čistej energii. A byť v súlade s cieľom udržateľného rozvoja a taktiež s našimi záväzkami v rámci COP21. Avšak Európska únia, ako by sa mohlo zdať, trochu mm, je pozadu, čo sa týka výskumu a inovácie. Myslíte si, že členské štáty dostatočne investujú do výskumu a inovácie, aby e, sa toto zlepšilo? A Vytvorili sme nejakú platformu, aby sa kompenzoval nedostatok investícií, aby sme pritiahli viac inovatívnych investícií? Ďakujem teraz pani Višňovská. Ďakujem. Vy ste hovorili o plánoch, hovorili ste o ambíciách a ja by som vás chcela upozorniť na nasledujúcu vec. Naše plány musíme ich prispôsobiť reálnym možnostiam. Hovoríme tu o konkrétnych e, otázkach. Chcela by som povedať jednu vec. Viete, že na budúcej plenárke budeme hlasovať o smernici a výbor NV má veľmi ambiciozne stanovisko, ambicioznejšie než má Európska komisia, čo sa týka kadmia. A tu sme hlasovali za, bolo to skutočne tesnou väčšinou a nevieme, aký bude výsledok hlasovania na plenárke. Sú tu krajiny, ktoré chcú e, znížiť hodnoty kadmia. No a sú to krajiny, ktoré nemajú vlastnú produkciu alebo majú tieto e, typy um, hnojív na nižšej úrovni alebo chcú ich prispôsobiť e, technologickým možnostiam. A sú tu naivné osoby, ktoré by si mohli myslieť, že tento problém je kvôli otázke zdravia, ale nie sú tu žiadne e, reálne závery ohľadom dopadu kadmia na zdravie. A ja by som sa vás chcela opýtať nasledujúcu vec. Myslíte si, že tu bude nejaký všeobecný, všeobecné zameranie na otázku kadmia pred koncom tohto roka? Čo urobí e, komisia, aby podporila dohodu na rade? Chcete podporiť takúto legislatívu? Pokiaľ by to tak malo byť, boli by ste za to, aby eh, hodnoty kadmia alebo eh, tie limity pre kadmium boli znížené? My by sme týmto podporovali len určité krajiny, vrátane tej vašej. A tento konflikt nám bráni dosiahnuť ambiciózny eh, cieľ, ktorým je voľná cirkulácia hnojú. Áno, no, prepačte, um, medzi koordinátormi sme sa dohodli na dvoch minútach, takže môžete si to sledovať, koľko vám času ubehlo uh, na monitore. Ako ďalší pán Herbrandy, ďakujem pán Katajnen za ten prehľad toho, čo môžeme očakávať od komisie v nadchádzajúcich mesiacoch, chcel by som hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, stratégia o plastoch. Teším sa na návrh od komisie. No a mám takú dosť konkrétnu otázku. Pokiaľ som dobre informovaný, tak to vyzerá, že v rámci komisie je tu taký vnútorný boj ohľadom toho, čo robiť s mikroplastami. Toto je veľmi dôležitý prvok. Vidíme stále viac dôkazov toho, že mikroplasty sa nachádzajú úplne všade, pár členských štátov už taktiež vyjadrilo obavy. Takže mám tu takú rovnakú otázku. Chce, ste za to, aby sme mali prísne politiky v oblasti mikroplastov, napríklad čo sa týka ich využívania v kozmetike. Bol by skutočne dôležité riešiť tento problém. Chápem, že teraz je to na vás, či na tomto budeme pracovať alebo nie. No druhá vec, o to ste nehovorili, ale taktiež to spadá do vašich kompetencií, aj to biodiverzita. Pred 2,5 rokmi bola publikovaná správa environmentálnej agentúre ohľadom stave prírody. No a bolo tam toho mnoho v červenom. Nerobíme toho príliš veľa, nedarí sa nám dosiahnuť naše ciele do roku 2020. No a potom prišlo rozhodnutie veľmi múdre. Ne, znovu neotvárať e, smernicu o vtákoch a o biotopoch. Máme tu akčný plán pre prírodu, to je dobré, ale máme tu naše ciele v oblasti biodiverzity, ktoré nedosiahneme len prostredníctvom tohto. No a videl som v mnohých výskumoch, že predovšetkým v oblasti polnospodárstva môžeme urobiť veľa, aby sme zlepšili situáciu. Ale váš kolega, pán Hogan, povedal, no počkáme si na ďalšiu SPP, pretože tá súčasná polnospodárska politika to nezmení a nezlepší účinky na prírodu. Takže moja otázka pre vás. Môžeme čo skoro očakávať vyhlásenie zo strany komisie, ktoré povie, dobre, snažili sme sa, prepačte, ale nepodarí sa nám dosiahnuť ciele, alebo môžeme očakávať nový, novú hybnú silu zo strany komisie v súvislosti s týmito cieľami v oblasti biodiverzity do roku 2020, pretože v opačnom prípade to bude ako minulé, že len dospieme k záveru, že sa nám to nepodarí dosiahnuť, ale tak na budúce a už sme zase o 10 rokov ďalej. Takže toto je moja otázka. Čo môžeme očakávať? Ďakujem, ďakujem pán Ek. Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán podpredseda Katajnen, e, globálne oteplovanie spôsobené človekom je najväčším problém, ktorý momentálne ľudstvo čelí a jeho efekty e, povedú k environmentálnym aj hospodárskym stranám, ktorý, stratám, ktorý sa tiaľ nemôžeme vôbec predstaviť. A taktiež tu máme ľudské obete. Máme tu napríklad kontamináciu e, podzemnej vody, máme tu pesticídy, e, znečistujú sa taktiež oceány, stráca sa biodiverzita, e, znič, ničia sa dažďové pralesy, ktoré sú e, také dôležité pre elimináciu CO2. No a podľa vedeckých výpočtov sme už spotrebovali všetky zdroje, ktoré sme mali k dispozícii pre rok 2017. No a my sa správame, ako keby sme mali takéto planéty dve. No a toto sa stále znásobuje. Takže mali by sme sa snažiť, alebo snažíme sa stále o hospodársky rast a toto nám prináša veľa problémov nám, ľudstvo aj celej planéte. A každý, kto E, verí v exponenciálny rast, je buď blázon alebo ekonóm. A neustále sa nám stenčujú naše zdroje, ktoré nakoniec môžu byť úplne vyčerpané. A nám ide len o hospodárstvo, ale zároveň sa dáva do pohybu migrácia. A taktiež plasty nemôžu vyriešiť naše problémy s odpadom, pretože zdroje sa nakoniec úplne vyčerpajú. A pán popredseda, nemohol byť cieľom každého politika zaručiť, že potreby dnešnej generácie budú e, zaručené, ale bez toho, že by sme ohrozili potreby budúcich generácií. A teraz mám len jednu jedinú otázku. Ako sa stavete k tej myšlienke, že by dnešné hospodárske modely boli radikálne zmenené, že by sa znížila produkcia a spotreba a že by sme tým konečne začali zaoberať? A že by sme to mali kontrolovaný negatívny hospodársky rast, aby sme zaručili prežitie budúcich generácií ľudí a že by sme ekologické podmienky na našej planéte e, udržateľne zlepšili. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Škrlec. Ďakujem za slovo, ďakujem vážený komisár, za to, že ste nám dali príležitosť s vami dnes diskutovať o tejto dôležitej téme v súvislosti s európskym obehovým hospodárstvom. My si stále viacej uvedomujeme tie výzvy, ktoré nás čakajú, a toto je špecifická téma, pretože sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka odpadov a zdrojovej účinnosti chceme byť účinní, ale zároveň tu je nedostatok práce a motivácie zo strany členských štátov a v EÚ momentálne len 6 investícií do manažmentu odpadu pochádza z európskych štrukturálnych fondov a zároveň mnohé členské štáty čelia vážnym problémom, čo týka systému e, správania odpadu. Čo môžete urobiť, aby sa toto zmenilo? To je moja prvá otázka. No a okrem tejto otázky chcem povedať, že si musíme uvedomiť, čo urobme taktiež s všetkým odpadom, so sekundárnymi súrovinami. Chceme implementovať balíček o obehovom hospodárstve. My nechceme e, tieto vzácne materiály páliť, avšak nemáme dostatok kapacít, aby sme, sa s, ní, aby sme s nimi naložili ináč v Európe. Takže potrebujeme e, navýšiť tieto kapacity a potrebujeme to podporiť európskymi financiami. Nechceme, aby sa tieto materiály exportovali do tretich krajín, pretože väčšinou tam s nimi nenakladajú riadne a toto má negatívny dopad na e, životné prostredie a ľudské zdravie. Takže aké plány, aké nástroje plánuje komisia na boj s týmito výzvami? No a moja druhá otázka sa týka novej e, vašej stratégie o plastoch. Chcete oznámiť koncom tohto roka No a bohužiaľ tam zmizla e, veľká časť druhej a tretej generácie bio e, o, o druhej, tretej generácii biokrmív na podporu tejto politiky. Takže môžeme čakať nejaké kroky zo strany e, komisie v súvislosti s spravovaním týchto biokrmí, pretože tie sú zásadné a taktiež e, súvisia e, s lepšou separáciou odpadov. Ďakujem, toto bolo prvé kolo otázok. A predtým, než príde do druhé, tak požiadam pána komisára, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Začnem odpovedou na tie otázky, ktoré položila pani Grostet. Najprv pokiaľ ide o zdravie a všetky záležitosti s tým súvisiace. Komisia urobila veľa aktivít, obracala sa dokonca na členské štáty a celá séria týchto aktivít sú pokračovaním už súčasných aktivít, ktoré prebiehajú. Máme tu tiež tri nové iniciatívy alebo tri príklady, ktoré prichádzajú. E, poprvé je to digitalizácia zdravia a starostlivosti. Pripravujeme ďalej aj oznámenie, ktoré bude veľkým krokom pre podporu členských štátov, aby oveľa viacej využívali digitálne riešenia v oblasti zdravia pri zabezpečovaní tiež e, elektronickej infraštruktúry údajov, čo by mohlo uľahčiť občanom prístup k starostlivosti. Očakávame teda, že to bude mať dopad na oblasť priemyslu zdravia, ale také toto tiež umožní lepšie prístup občanov k zdravotným službám a zniží to takisto aj náklady riadenia zdravotných systémov. Tiež pracujeme na iniciatíve posilniť hodnotenie technológií v oblasti zdravia, aby sme mohli hodnotiť pridanú hodnotu týkajúci sa napríklad nových produktov a zdravotných zariadení, ktoré boli uvedené na trh. Ďalšia iniciatíva sa týka toho, čo predstavil v rámci akčného plánu predseda komisie Juncker, pokiaľ ide o očkovanie. Zvýšené očkovanie pre ochranu pred prepuknutím epidemiologických ochorení tu v Európe. Toto sú tri najnovšie príklady ktoré plánujeme. Po druhé ste spomínali životné prostredie a takisto ich prepojenie na, jeho prepojenie na investície. FC už teraz financovalo celý rad ekologicky relevantných priemyslových projektov, hlavne pokiaľ ide o efekt energetickej efektivity a čistenie vôd, napríklad obehové hospodárstvo, v biosektore, aby sa zmenil spôsob, akým e, konajú tiež e, podniky a ako nakladajú s energiou, ktorú potrebujú, ale tak, aby tiež využívali tie dru- druhotné alebo postranné projekty, ktoré tam vznikajú a ktoré môžu byť využité. To teda financovalo tiež FC. Budeme mať tiež jasný pre investície vyplývajúce z COP21, pretože investície tohto druhu by mali predstavovať 40 celkového objemu investície, čiže nie je tu nejaká vrchná hranica, ale je to cieľ, ktorý chceme si stanoviť a ktorý chceme dosiahnuť. Zdá sa, že je to dobrý finančný nástroj pre obehové hospodárstvo, ktoré súvisí tiež s ochranou životného prostredia, hlavne keď to už teraz veľmi dobre funguje v oblasti energetickej efektivity. Pani Darling, vy ste sa pýtali na plasty a na stratégiu v oblasti plastov. A pán Gebrandy, vy ste sa pýtali na mikroplasty. Tieto dve otázky spojím dokopy a odpoviem vám následovne. Podarilo, ak sa vám podarí dosiahnuť dobre fungujúcu stratégiu v Európe, tak to určite by to malo dopad na celú globálnu scénu, pretože ak sa vám podarí nájsť cestu, ako znížiť celkovú spotrebu plastov a reguláciu plastov v biorozkladateľného, tak e, to bude veľmi pozitívne. A keď sa vám podarí, podarí vytvoriť európsky jednotný trh pre sekundárne plasty, tak e, to by sa vlastne týkalo tiež aktérov z tretich krajín, ktorí sa chcú do tohto zapojiť. A toto by malo samozrejme aj globálny dopad. My chceme povzbudzovať aktérov a podniky v tretich krajinách, aby sa vybrali tou istou cestou a aby nakladali s týmito záležitostiami tak ako my. Máme tu napríklad eh, krajiny, s ktorými máme rozvojovú pomoc, máme s nimi zabezpečenú spoluprácu a snažíme sa im sprostredkovať naše osvedčené postupy. To je tiež naša úloha. Ale nefunguje to tak všade, pretože pokiaľ ide o mikroplasty, samozrejme, toto bude súčasťou našej stratégie Tak ako ste to už spomínali, rýby sú plné plastov, ktoré zožerú. Ale to je len jeden príklad. A ďalšie živočichy tiež trpia týmto. Čiže určite záležitosťou tí, ktoré sa týkajú mikroplastov, budú súčasťou tohto balíčku. Pani Dali, vy ste sa pýtali na inovácie a že či to tu trošku nemeška za našimi konkurentami. Pravdou je, že členské štáty neinvestujú toľko, koľko by sme si všetci prijali, ako by sme si predstavovali, ako by sme dúfali. Ale zároveň sú členské štáty, ktoré sa sústredia viacej na inovácie a ktoré o, to berú do úvahy a preto náš horizont e, je veľmi vhodný pokiaľ ide o inovácie. Toto je taký nový pohľad, ako sa pozerať na, na inovácie v Európskej únie, prvá časť Európskeho polroku a proces súvisiaci s týmto. A teraz by som sa rád sústredil mm, na ľudský kapitál, na ľudské zdroje, na jednotlivé doporučenia. Chceme povzbudzovať členské štáty, aby investovali viacej do a to nie len do výskumu, ale takisto aj do vzdelávania, do zlepšovania kvality učiteľov, Hm, a toto sú veci, ktorými povzbudzujeme členské štáty, aby robili viacej. Druhá cesta inovácie je to, že sme nútení reformovať viacročný finančný rámec. Musíme sa sústrediť na oblasti, kde pridaná hodnota Európskej únie je najväčšia a, a kde inovácie a výskum, takisto ako aj záležitosti súvisiace s ochranou a bezpečnosťou, sú práve tými oblastiami, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu. V Európskej únie to preto sa treba sústrediť na investície pre z rozpočtu na inovácie a výskum A teraz ďalšia otázka, ktorá sa týka kadmia. Ja viem, že členské štáty to budú veľmi ťažko akceptovať, lebo poprvé zniženie hladení v, v kadmia je lepšie pre zdravie občanov, po druhé je to objektívna cesta, ako zmeniť trh s hnojivami. Ja sa domnievam a som o tom presvedčený, že ak sa nám podarí vytvoriť takú reguláciu, ktorá umožní vytvoriť lepšiu výrobu hnoju, ktorá sa bude opierať o biotechnológie, tak by sme neboli toľko závislí na dovážaní fosforu, ktorý tu máme a vytvorili by sme nový trh, Určite, že niektoré štáty majú s tým problém aj z politických dôvodov, ale aj keď zoberiem na vedomie všetky geopolitické obavy, aj tak si myslím, že cieľom musí byť dosiahnutie jednotného trhu eh, na biologických technológiách založené obchod s hnojivami a členské štáty by mali byť povzbudzované k tomu, aby sme tu našli riešenia a aby komisia vypracovala príslušné návrhy. Pán Gebrandy vy ste sa pýtali na akčný plán, kde máme 15 doporúčení. Väčšina týchto akcií už bola naštartovaná v tomto roku a komisia podá správu o tom, ako prebiehajú e, tieto projekty na konci nášho mandátu. Tiež by sme radi zdôraznili potrebu urychliť pokrok smerom k cieľom Európskej únie 2020, aby sme posilnili biodiverzitu. Chceme hodnotiť biodiverzifikačnú stratégiu v polovice roku 2020 a tiež by sme radi definovali si politiku ochrany politiky komisie po roku 2020. Máme tu totiž to 2000 oblastí, ktoré už sú chránené v rámci tejto, bio, tejto ochrany biodiverzity. Potom tu o, bola spomenutá zásadná otázka, či hospodársky rast má zmysel a, a bol tu návrh alternatívneho modelu. To je samozrejme veľmi ideologická zásadná záležitosť, ale pre mňa je veľmi ťažké pochopiť, akým spôsobom by negatívny rast lepšie poslúžil tomu, aby sme splnili sociálne a ekologické ciele posledný príklad negatívneho rastu alebo centralizovaného spôsobu máme z Kuby a tak to nie sú veľmi pozitívne modely. Ja si myslím, že teda náš rast by mal byť založený na lepšej kvalite a tam potrebujeme obehové hospodárstvo a trvalo udržateľný rast. Ja sa teda domnievam a verím, že keď hovoríme o obehovom hospodárstvom, tak závisí na oboch slovách, aj na hospodárstve a ekonomike. A keby sme podkopali jednu zložku, tak eh, by sme nemohli splniť naše ciele, pretože pretože iba tieto slova v spojení môžu, keď sú, priniesť úžitok. A na záver by som ešte povedal, alebo odpovedal na otázku, ktorá sa týka hospodárenia s odpadom a financovania riadenia. Hm. No tu by som sa spomenul, by som spomenul dve veci. Poprvé legislatíva vo veci hospodárenia s odpadom. Keby to bola legislatíva, ktorá stanovuje záväzne ciele, tak by to bolo určite veľmi zaujímavá Ehm, zaujímavý nápad, ako vytvárať lepšie hospodárenie s odpadmi. Avšak ja si myslím, že tento legislatívny akt by mal veľmi zaujímavý dopad na členské štáty, ktoré by museli rozmýšľať nad tým, ako vôbec riadiť eh, všetko to hospodárenie s odpadom, pretože peniaze tu nie sú tým hlavným problémom. Keď chceme eh, robiť zmeny, Takto umožní určite súkromnému sektoru hľadať nové riešenia. Avšak keď je tu potreba verejného financovania, tak už tu máme 5,5 miliard eur v našich štrukturálnych fondoch na zlepšenie riadenia hospodárstva s hospodárstvom našich členských štátov 5,5 miliardy. A to je len jeden z tých, jedna z tých možností, z tých ciest potom máme 867 miliard eur, ktoré sme až do roku 2020 stanovili pre riešenie hospodárstva s odpadom. Čiže tie možnosti tu sú. Existujú plány pre hospodárenie s odpadom, ktoré sa týkajú hospodárenia s hnojivami a a je tu veľká priemyselná symbióza, kde môžeme zároveň chrániť naše vody a môžeme vytvárať pridanú hodnotu pre výrobu a takisto aj pre budovanie moderného priemyslu s hnojivami. Ďakujem pekne. A teraz uh, nás čaká druhé kolo otázok. Takže poprosím každého, aby ste sa obmedzili na, na jednu minútu. Najprv pani Švec. Much, uh, Mr. In order to achieve... Uh... Šunka. Uh, Pokiaľ ide o, o dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva Parískej dohody, tak očakávame, že tu budú schválené potrebné legislatívne akty, avšak tým celý ten príbeh nekončí, len začína. Uh, Európska agenda o bezpečnosti hovorí o tom, že sú tu konkrétne trestné činy proti životnému prostrediu, a takisto zdôrazňuje, že Európska komisia by mala posilniť celý tento systém represívny pretože v cel, vo veľa členských štátoch existujú ešte veci, ktoré by mohli ohroziť eh, tieto ciele. Chce komisia pripraviť nejaké meranie, ktoré by malo napríklad eh, bojovať eh, s tými momentami, keď e, podniky porušujú vlastne cieľe v oblasti životného prostredia. Ďalšia otázka sa týka pozitívnych vecí. Máme tu 8 miliónov nových pracovných miest, alebo voľných pracovných miest, aj keď tu máme teda novú agendu pre nové mm, know-how v rámci Európskej únie, potom tu máme nový e, Európsky zbor. Toto sú pracovné miesta, ktoré sa zaberajú na mladých ľudí, ale chcem sa spýtať, či to bude mať dopad na navýšenie zamestnanosti vo všetkých členských štátoch. Plánuje treba z komisie nejaké špeciálne opatrenie pre členské štáty, kde je vyššia nezamestnanosť ako inde. To by ma zaujímalo. A keďže sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, niekde je nezávislosť nízka. Chcem sa spýtať, či komisia chce pripraviť nejaké nástroje, ktoré by sa nám zabrali na to, aby sa tá situácia trošku vyrovnala, aby tie rozdiely neboli také priepasné. A vy ste ale nemohli položiť dve otázky, takže len jednu. Teraz pán Lajnen má slovo. Pán predseda, vy ste správne povedali, že obehové hospodárstvo je megaprojekt a že prispeje k transformácii nášho hospodárstva. Je to určite téma storočia, pretože musíme eh, redukovať um, našu spotrebu. Neviem, či ste boli v Číne, alebo či ste mali kontakt v tejto súvislosti s Čínou. Ja som pred pár týždňami urobil na, tú, na s Číňanmi konferenciu pred, e, v, v parlamente. Oni nám povedali, alebo oni mi povedali, že o pár rokov my vás predbehneme, pretože my investujeme do obehového hospodárstva. A tá konferencia teda bola na tému ekodizajn. No a vy ste nič hovorili o ekodizajne. Viete, že pri stvárňovaní produktov môžeme veľa toho získať. Pretože pri stvárňovaní produktov môžeme napríklad zaručiť, že sa niečo bude menej kaziť, a tým pádom bude menej odpadu. Takže čo môžeme ešte očakávať od Európy v oblasti ekodizajnu? Myslím si, že tam je skutočne obrovský potenciál a že priemysel v Európe je pripravený urobiť tento krok smerom k inovácii. Much, uh, Ďakujem, pani Višnievská. Alebo nie je tu, pán Barňo? E, monsieur le commissaire. E, Vážený pán komisár, na začiatku by som rád povedal, že ste to naozaj urobili výborne, odvedli ste dobrú prácu na téme endokrinných disruptorov je to veľmi dôležitá téma. Vzťah medzi komisiou a výborom NV bol naozaj plodný. Musíme bojovať proti endokrinným disruptorom. Odviedli ste výbornú prácu a gratulujem vám. Chcem sa vyjadriť k plitvaniu potravinami. Nehovorili ste o tejto téme, ale ja eh, mám pocit, že je veľmi dôležitá, pretože 99 miliónov tón potravín sa vyplitva a každý rok. A v roku 2020 sa to má zvýšiť, odhadu sa na 121 miliónov. Myslím si, že potrebujeme sa k tomu vyjadriť na úrovni Európy. Potrebujeme európsky prístup, zredukovať plitvanie odpadom do roku 2025 o 30 Otázka znie, Európska komisia podporuje tento návrh? Pán Florenc, ďakujem, pán podpredseda. Ja som nielen dnes, ale aj včera pozorne počúval a môžem podporiť všetko, čo bolo povedané, alebo takmer, čo sa týka tej rámcovej eh, lín, eh, di, smernice, tak tam je, myslím, že je to v poriadku, ale musím hovoriť, musíme hovoriť o vode. Ja eh, poznám jeden podnik, ktorý vypúšťa do vody zvyšky liečiv. Takže čo chce robiť komisia v tejto oblasti? čo máte v pláne, e, ako bojovať proti takýmto, takýmto, takémuto vypušteniu liečiv do vody? Prosím, čo sa týka kadmia a hnoji, tak nemente tam svoju stratégiu. Kolega Herbrandy povedal, že hnojivo je, je vedeckým, vedeckou požiadavkou No ale myslím si, že pokiaľ by ste chceli meniť tie hranice kadmia, tak tam by spotrebitelia sa chytili za hlavu. Takže prosím, buďte pevní. Tam niekde sú hodnoty kadmia veľmi e, vysoké a šrod je tam e, lacný, takže prosím, nemente svoju stratégiu v tejto oblasti. Uh, hmm, Ďakujeme, pán Tahans, ďakujem pekne. Tu som hovorí pán Dans. Chcem hovoriť o cieľoch systémového rozvoja. Vypočuli sme si k tomu veľa slov e, o viacaktérovej platforme. To je všetko veľmi vítané, ale agenda rastu pracovných miest, hospodárskeho rastu, aké konkrétne kroky máte ako komisia na mysli, aby sa zlepšila sociálna oblasť, hospodárska oblasť a správa veci verejných, najmä keď musíme zafixovať európsky rozpočet na 7 rokov. Máme nejaké konkrétne návrhy? ako by tento proces e, aktérov mohol pokračovať, pretože sme počuli pozbudzujúce slova o úlohe, ktorú by mohla táto platforma zohrať, áno, ale potrebujeme konkrétne kroky, keby ste nám mohli o tom niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem vám. Chcem poprosiť e, ostatných, či sa chcú ujať slova. Je tu ešte niekto? Pani Delej. Veľmi pekne ďakujem, pani predsedajúca. Ja chcem nadviazať na to, čo povedal Žil Parnio o plýtvaní potravinami, potrebujeme metodiku na vypočítanie toho, ako sa plýtva potravinami. Máme tu jeden názor na plýtvanie, ale nemáme to zadefinované. Potrebujeme metodiku a potrebujeme definíciu, čo to je plýtvanie potravinami. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Mám otázku e, za Holandsko. Chcem sa spýtať na bioplyn v Groningene v súvislosti s bioplynom je to veľká téma. Chcem sa spýtať, či to je alternatíva, či to je pravdepodobnosť, ktorú zvažujete. Ďakujeme pekne. A v tomto kole otázok dáva, dáva, dávam slovo pánu komisárovi Katajnenovi. Ďakujem veľmi pekne. Najprv k tým otázkám z oblasti životného prostredia. Máme tu právny systém, ktorý sa vysporiadáva s rôznymi druhmi trestných činov a komisia nemieni vytvárať žiadne špeciálne opatrenia k trestným činom v oblasti životného prostredia. Zdieľam vaše obavy, že je to problém, že je tu veľa prípadov korupcie súvisiacich s touto témou, ale nevieme rozlíšiť rozličné typy zločinov, aby sa nejako rozklasifikovali a na každý by sa uplatňovali nejaké špecifické opatrenia. Trestno právne vyšetrovanie je vždy v rukách národných štátov, príslušných orgánov v národných štátoch a myslím, že sa môžeme poučiť z tých najlepších praktík a zohľadniť také modelové prípady, eh, kde by sme mohli dostať lekciu z toho, ako riešiť záležitosti v oblasti životného prostredia a trestného práva. Našťastie trend sa obracia, keď sa pozeráme na EÚ ako celok, na zamestnanosť, teraz hovoríme o zamestnanosti, nie nezamestnanosť, ale zamestnanosť je tá najvyššia, aká kedy bola. Nezamestnanosť je približne rovnaká ako v roku 2008 tiež smeruje nadol, ale to neznamená, že by neboli členské štáty, kde je situácia iná, horšia ako v iných, alebo že by neboli zraniteľné skupiny, tak ako napríklad mladí ľudia, ktorí trpia nezamestnanosťou viac, nedostatkom príležitosti dostať sa na pracovný trh. Komisia v tomto smere využíva proces európskeho semestra, e, výročného prehľadu Annual Growth Survey, prehľadu rastu a máme aj finančné prostriedky k dispozícii. Takže opäť vás ubezpečujem, že naozaj máme veľa príležitostí pomôcť členským štátom, ale neviem, či je potrebné robiť e, reformy. Európa je stabilizovaná. Interný trh je na dobrej ceste a podporuje sa na ňom hospodársky rast a tvorba pracovných miest. Pán Leinen, vy ste sa pýtali na Čínu. Spomenuli ste ju. Čína by mohla byť pre nás dobrým partnerom v obehovom hospodárstve, pretože sa musia vysporiadať so svojím vlastným životným prostredím v Číne. Je to pre nich nevyhnutné. Čelia niečomu inému ako my, čo neznamená, že my by sme nemali robiť a oni by nemali robiť veľa pre životné prostredie. Čína by mohla byť veľkým trhom pre európske riešenia, ale Zároveň by sme mohli vytvoriť aj spoločný trh Európa-Čína na nové biznis modely a nové technológie. Čína robí veľa v oblasti obehového hospodárstva. A vnímam to ako potenciálne jednu z najväčších oblastí, kde by naša spolupráca sa mohla prehlbiť. Mali sme nejaké ťažkosti medzi Európou a Čínou na niekoľkých frontoch, ale čo sa týka klimatickej politiky, environmentálnych záležitostí, ale myslím si, že môžeme spolupracovať oveľa lepšie. Ekodizajn, ďakujem, že ste spomenuli túto tému. Máme veľmi pragmatický prístup k tejto veci. Našim cieľom je rozšíriť rozsah pôsobnosti pre projekty energetiky, trvanlivosti. V súčasnosti prebieha konzultačný proces s aktérmi. Pýtame sa, čo si myslia, čo by bolo vhodné urobiť, čo je realistické a ako zmeniť právne normy, aby bolo možné legislatívne pokryť viac dimenzií ekodizajnu, než je tomu v súčasnosti. Veľmi ma to zaujíma. Máme tu súvisiace témy, ktoré zaujímajú mnohých Európanov. Ak sa pozrieme na nejaké zariadenia, smartfóny, počítače, veľmi ťažko by sme ich nahradili niečím iným. V tejto chvíli vám neviem dať žiadne konkrétne sľuby, aké typy zmien prinesieme na pretras do konca nášho mandátu. Ekodizajn je však vynikajúcim nástrojom. Osvedčil sa na zvýšenie energetickej efektívnosti a presne ako ste spomenuli, správne ste spomenuli, že priemysel si vzal za svoj tento koncept e ekodizajnu. Jediný problém je, že pokrivkáva legislatíva, alebo možno, že to je najmenej pochopená časť európskej legislatívy. Videl som, že sa mení vnímanie ekodizajnu a smernice o ekodizajne ako si priemyselné odvetvia preštudovali možnosti, ktoré takto majú na stole, spolu samozrejme s spotrebiteľmi. Teraz téma plýtvanie potravinami. Je to ďalšia oblasť, kde sme dosiahli dialog medzi viacerými aktérmi. Chceme pochopiť, aká by bola vhodná úroveň merania odpadu, potravinového odpadu, plýtvania potravinami. Odkiaľ pochádza? Vieme, že z polnohospodárstva, z priemyselných odvetví, z maloobchodného sektora, reštauračného gastrosektora. Ako by sme mohli odmerať, kvantifikovať to, čo sa premrhá v oblasti potravín a aké toky potravín máme? To by bola prvá vec, ktorú by sme mali si ozrejmiť a potom by sme mali prijať politiky, ktoré by znížili plýtvanie potravinami. Ale najprv musíme vedieť, koľko e, kvantitatívne, s akými kvantami pracujeme. Pán Florence. Hovoril o problémami so zavlažovaním a o tom, že vo vode sú farmakologické látky, ja by som sa pridržal stanovovania hladiny kadmia v hnojivách. To bol ten istý dôvod, prečo sme navrhli e, nariadenie o hnojivách. Takisto redukovanie e, kontaminácie odpadových vôd. Bolo by veľmi užitočné, keby sme mali možnosť využiť vyčistenú odpadovú vodu na viacero účelov, než tomu je teraz, ale to najprv musíme lepšie nastaviť normy pre e, ochranu ľudského zdravia. Smernica o hnojivách je neporozumená v EÚ. Tie hnojivá, ktoré sa aplikujú a majú nízku hladinu kadmia, tie by sa mali voľne predávať na vnútroeurópskom trhu. Ak si niekto zvolí v domovskej krajine iné hnojiva, je to možné, ale my by sme chceli vytvoriť vnútroeurópsky trh pre také hnojiva, ktoré ne, e, vytvárajú nebezpečné odpady. Niekedy sa pýtam som seba, či by sme nemali pozvať ľudí z rady, posadiť ich okolo stola a pokúsiť sa im vysvetliť, aké sú hlavné ciele tejto právnej normy. Neverím, že je také ťažké pochopiť ju a nie je to až také nebezpečné, ako niektorí sa už vyjadrili. Európsky parlament má svoju úlohu pri implementácii strategických e, rozvojových cieľov, pri odstraňovaní sociálnej nerovnosti, pri tvorbe pracovných miest, pri hospodárskom raste. Chcel by som túto tému vnímať nie len z hľadiska SDG, ale aj z toho hľadiska, ako môže Európsky parlament prispieť k veci. Obehové hospodárstvo je téma, ktorú sa zaujímame, ale napríklad budúci viacročný finančný plán, ako ho nastaviť tak, aby tu tieto princípy zohrávali kľúčovú úlohu. A ešte iné oblasti, v ktorých by sa dali implementovať SDG ciele. Takže konzultácia k týmto strategickým rozvojovým cieľom ak aj Európsky parlament nie je zastúpený na všetkých platformách, kde sa o tom diskutuje, to neznamená, že nemá svoju úlohu. EP má úlohu vo, svojich, vo všetkých možných právnych aktoch, ktoré sa týkajú SDG. Bioplyn. Bioplyn je problematickou témou. Je súčasťou balíčka obnoviteľných energií. Verím, že bioplyn zohrá dôležitejšiu úlohu v budúcnosti, ako je tomu teraz Ide tu o súbeh viacerých podmienok, technológia, inovácie. Technológiu v podstate máme. Treba ju viac rozvinúť do aplikácií v tejto oblasti. Ako dobre však využívame možnosti, ktoré nám tieto nové technológie už teraz poskytujú a ktoré sa používajú na e, lokálnej úrovni, čo je celá ďalšia otázka. Legislatívne prostredie a osveta sú najväčšími výzvami dneška pri bioplyne, ale podľa mňa zohrá bioplyn dôležitú úroveň pri energetike a aj pri e, riadení odpadového hospodárstva v budúcnosti. Vážení poslanci, poslankyne, ďakujem pekne za vaše námety, za vaše otázky. Dúfame, že budeme naďalej takto uspokojivo spolupracovať. Som vám kedykoľvek k dispozícii, keď budete mať nejakú otázku. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za priestor na vyjadrenie. Veľmi pekne vám ďakujem, pán podpredseda komisie, za to, že ste dnes prišli. Rátali sme s vami ako vždy a ďakujeme vám za ponuku na e, pokračovanie pevných kontaktov s našim výborom. Ďakujeme. Dáme si prestávku a potom začneme hlasovať. 10 minút. Um, hello, everyone. Let's start with the... Takže začneme hlasovať. Prvý bod je správa pani Grostet. Prosím, tí, ktorí chcú pozorovať naše hlasovanie, tak by mohli byť ticho a len pozorovať. Takže ako prvú tu máme správu pani e, Grostet ohľadom návrhu smernice, ohľadom e, test, textu, pardon, testu e, primeranosti pri e, schvalovaní novej smernice. Máme tu e, na brek, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmeňujúci na 61 za, proti zdržali sa schválené. 62 za, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 68. 68, návrh 68, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 70, to je za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Návrh 67, kto je za, kto je proti? Ešte raz, poprosím, hlasujte k 70, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 71. Nie, prechádzame na 73. Ospravedlňuje sa predsedajúca. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 73 zamietnuté. 75. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 76. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 77. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 80. Za. Proti. Zdržiavajú sa? Zamietnutý. 81 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 82 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 83 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 84 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 85 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 86 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 87 za, proti, zdržiavajú sa. Asi prijatý, overíme si to, lebo som to jasne nevidela. Hlasujeme prosím k 87 elektronicky. Končím hlasovanie. Áno, prijatý. Návrh 89, kto je za? Proti. Kto sa zdrieva hlasovania? Zamietnutý. 90 za. Proti sa zdržiava za? Prijatý. 91 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. Spolu 92 a 3. Kto je za? Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 95 za. Proti. Zdržiavajú sa prijatí. 98 za. Proti. 98 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 99 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 102 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 103 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 106, nie, 105, kto je za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 106, 107 spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa nutí. 108 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 109 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 110 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 111 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutí. 112, kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 113. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa. Zamietnutý. 114. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa. Prijatý. Prijatý. Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Mala som šťastie, ale odhadla som to na základe správania sa politických skupín, takže je to... Prešlo to veľmi tesne. 116. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 121. Kto je za? kto je proti, zdržiavajú sa prijatí. 121 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 123, kto je za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 102, nie, pozmenujúci návrh 5 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 6, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 7, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 8, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 9, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 10, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 11, kto je za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 14 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 16 za, proti, zdržiava. S... Kto je za 16? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Jednotka za proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatý. Pozmenujúci návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnutý. 22 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý. 23 za. Nie je bezpredmetný. 24. Kto je za? Kto je proti? 20 kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá 24. 25, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa, zamietnutý 27 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý 28 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý dvojka za, proti, zamieta, prijatý 29 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý 30 za, proti Držiavajú sa prijatý. Návrh 31 za, proti. Zdržiavajú sa zamietnutý. Návrh 32 za, proti. Zdržiavajú sa zamietnutý. 33 za, proti. To sa zdržiava zamietnutý. 34 za, proti. Zdržiavajú sa zamietnutý. 35 za, proti. Zdržiavajú sa prijatý. 36 za, proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. 37 za. Proti. Zdržiavajú sa? Prijatý. 38 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 39 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 40 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 41 za. Proti. Zdržiavajú sa zamietnutí. 42 za. Proti držiavajú sa zamietnutí, 43 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 44 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 45 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 46 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 47 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 48 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je prijatý. Návrh 49 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý návrh 50 za. Proti. Zdržiavajú sa. Zamietnutý 51 za. Proti. Zdržiavajú sa. Prijatý 52 za proti, zdržiavajú sa prijatí, 53 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 54 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 45 za, proti, zdržiavajú sa prijatí, 56 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 57 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí, 58 za, proti, to sa zdržiava, zamietnutý 59 za, proti, zdržiavajú sa, zamietnutý 60 za, proti, to sa zdržiava hlasovania, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujte prosím k celému takto pozmenenému textu. Uh, uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Gratulujem spravodajkyni. Teraz ďalším bodom je správa pani Childers implementácia Európskej stratégie pre osoby s postihnutím. A najprv pozmeňte na 14 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeň sa vrch 15 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeň sa vrch 26 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúce návrh 17 za, proti, zdržali sa schválený. 18 za, proti, zdržali sa schválený. 19 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa schválený. Pozme sa 24 za, proti, zdržali sa schválený 25 za, proti, zdržali sa schválený 27 za, proti, zdržali sa schválený 28 za, proti, zdržali sa schválený 30 za, proti, zdržali sa schválený 31 za, proti, zdržali sa schválený 33 za, proti, zdržali sa schválení, 32 za, proti, zdržali sa schválení, 34 za, proti, zdržali sa schválení, 35 za, proti, zdržali sa schválení, 36 za, proti, zdržali sa schválení, 37 za, proti, zdržali sa schválení, Zdržali sa? 37. Overíme 37. Otváram hlasovanie. Schválený. 38 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 39 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 40 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 45 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 41 za, proti, zdržali sa, schválený 42 za, proti, zdržali sa, schválený 47 za, proti, zdržali sa, schválený 53 za, proti, zdržali sa, schválený. 43 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa schválení 46 za, proti, zdržali sa schválení 48 za, proti, zdržali sa schválení 49 za, proti, zdržali sa, overíme, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 48 za, Proti? Aha, prepačte. Ospravedlňujem sa. 50. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 52 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 54 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Overíme. Môžete hlasovať elektronicky. ja uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 55 za. Proti? Zdržali sa. Schválený. 56 za. Proti? Zdržali sa. Overíme. Teraz uzatváram a zamieta sa. 57 za, proti, zdržali sa, schválený. 58 za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasovanie po častiach, ohľadom 60 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený. Poďme sa 2 za, proti, zdržali sa schválení, 3 za, proti, zdržali sa schválení, 10 druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. 4 za, proti, zdržali sa schválení, 5 za, proti, zdržali sa Schválený 6 za, proti. Zdržali sa. Toto overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 7 za, proti. Zdržali sa, schválený 8 za, proti. Zdržali sa, schválený 11 za, proti zdržali sa schválený, 12 za, proti, zdržali sa schválený, 13 za, proti, zdržali sa schválený. A teraz záverečné hlasovanie v elektronickej podobe. Môžete hlasovať. A uzatváram hlasovanie. Je to schválené, gratulujem. Um, Ďalej, urýchlenie inovácie v oblasti e, čistej energie. Spravodajcom je pán Ek. Pozmeň sa návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 2 za, proti, zdržali sa, schválený 3 za, proti, zdržali sa, schválený 4 za, proti, zdržali sa schválení, 5, odpada 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 7 za, proti, zdržali sa, schválení, 8 za, proti, zdržali sa, schválení, 9 za, proti, zdržali sa, schválení 10 za, proti, zdržali sa, schválení 11 za, proti, zdržali sa schválený, 12 za. 11 je schválená. Môžeme overiť. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Ako je to možné? že vidím, že pravica a lavica sú, oba tábory sú úplne rozdelené, takže to bolo to tajomstvo. Ja som sa pozrela na koordinátora, ako oni zdvíhali ruky a myslela som si, že je to naisto. si návrh 12, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený 13 za, proti, zdržali sa, schválený 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 19 za, proti, zdržali sa, schválený 20 za, proti, zdržali sa schválení. 21 za, proti, zdržali sa schválení. 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 3, 23, to je za, to je proti. IPP som, IPP e som nevedela vôbec, takže 23. Zdvíhajte ruky, kto je za, kto je proti? to sa zdržalo Zamieta sa. 24 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 25 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 26 za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 27 za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 28 za proti, zdržali sa, schválený. 29 za, proti, zdržali sa, schválený. 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 32 za, proti, zdržali sa, schválený, 33 za, proti, zdržali sa, schválený, 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, za, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 za, proti, zdržali sa schválení 41 za, proti, zdržali sa schválení 42 za, proti, zdržali sa, overíme 42, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. 43 za, proti, zdržali sa, zamietal sa 44 za, proti, zdržali sa, schválené 45 za, proti, zdržali sa, schválené 46 za, proti, zdržali sa, schválené a záverečné hlasovanie. Môžete hlasovať. A uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Gratulujem. A ďalšie teraz. Je to revízia implementácie dokumentu si už s životným prostredím. Máme tam spolupravdajúce pozmeňovaných 18, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa schválení, 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 23 za, proti, zdržali sa, schválení, 24 za, proti, zdržali sa, schválení, 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 27 za, proti zdržali sa, zamieta sa 28 za, proti zdržali sa, zamieta sa 29 za, proti zdržali sa, schválený 30 za, proti zdržali sa, zamieta sa 31 za, proti zdržali sa, schválený 32 za, proti zdržali sa, schválený 33 v dvoch častiach, prvá časť to je za, proti, zdržali sa schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 39 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 40 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 41 za, proti, zdržali sa, schválený, 42 v dvoch častiach, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, overíme. Môžete hlasovať. A uzatváram hlasovanie. Schválené. 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 44 za, proti, zdržali sa. Schválené. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pardon, schváluje sa. 47 za. Proti. Zdržali sa schválení. 48 za. Proti. Zdržali sa schválení. 49 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 50 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 52 za. Proti zdržali sa schválení. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 55 za, proti, zdržali sa schválení. 56 za, proti, zdržali sa schválení. 57 za, proti, zdržali sa schválení. 58 za, proti, zdržali sa, schválený 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 60 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 61 za, proti, zdržali sa, schválený 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 64 za, proti, zdržali sa schválení, 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 66 za, proti, zdržali sa, schválení 67 za, proti, zdržali sa, schválení 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 69 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 70 za, proti, zdržali sa schválených 71 za, alebo 81 sa nehlasuje, 72. Kto je za, Kto je proti, to sa zdržal, schválený. 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 75 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky, lebo Nezvíhate dobre ruky. 75. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 76 za. Proti. 76, kolegovia. To je za. To je proti. To sa zdržalo schválené. 77 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválený 2. Je to zamietnuté, ospravedlím sa. 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 6 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozme sa návrh 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmenujúci Teraz spoločne pozmením sa vrch 8 a 15 za, proti, zdržali sa schválený 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 11 za, proti, zdržali sa, schválený 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 13 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený 16 za, proti, overíme 16. -ku. A uzatváram hlasovanie. Je to schválené 17 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz Záverečné elektronické hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Gratulujem. Ďakujem. A posledný. Tu máme akčný plán pre prírodu, ľudí a hospodárstvo. Je tu tiež 5 spoluspravodajcov. Takže pozme sa na, pozme sa na vrch 8 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Takže ešte raz. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? to je proti? to sa zdržal schválený. 11 za, proti, zdržali sa schválený. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 12 za, proti, zdržali sa schválený. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 15 za, proti, zdržali sa, schválený 17 za, proti, zdržali sa, schválený 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 22 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 26 za, proti, zdržali sa, schválený. 27 za, proti, zdržali sa schválení. 28 za, proti, zdržali sa schválení. 29 za, proti, zdržali sa schválení. 32 za, proti, zdržali sa schválení. 33 za, proti, zdržali sa schválení. 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 38 za, proti, zdržali sa, schválený. 39, prvá časť, za, proti, zdržali sa, overíme. 39, prvá časť. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 39. druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 40 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 41 za, proti, zdržali sa, schválené, 42 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 44 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 48 za, proti, zdržali sa schválený, 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 50 za, proti, zdržali sa, schválený, 52 za, proti, zdržali sa, schválený, 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 73 za, ten odpadá, a zrovna ste sa na ňu zhodli, to škoda, že odpadol. Takže 63 nehlasujeme, 53 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 54 za, proti, zdržali sa schválení, 55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 57 za, overíme, 55 55, ešte raz to je za, Alebo dobre, môžeme elektronicky. A uzatváram hlasovanie. Schválený. 57. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 58. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 92. časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo schválené. 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa, schválený. 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 68 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 67 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 69 za, proti, zdržali sa schválení, 70 za, proti, zdržali sa schválení, 71 za, proti, zdržali sa schválení, 72 za, pardon, ten odpada, 75 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 76 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 74 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 77 za, proti, zdržali sa, schválený 70, áno, 81, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválený, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválený, 81 časť 3 za, proti, zdržali sa, schválený, druhá, čtvrtá časť za, proti, zdržali sa schválený. 79 za, proti, zdržali sa schválené. 78 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 80 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 81 za, proti, zdržali sa. Ešte raz za, to je za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz šiesta časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 82 za, proti, zdržali sa, schválené. 83 za, proti, zdržali sa, schválené. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. 85 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 86 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 87 za, proti, zdržali sa. 87 ešte raz za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 88 za, proti, zdržali sa, schválený. 89 za, proti, zdržali sa, schválený. 91 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 92, kto je za, to je proti, to sa zdržal, zamieta sa, 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 94 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 95 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 96 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 97 za, proti, zdržali sa. Ešte raz, 97 za, proti, zdržali sa schválené, 98 za, proti, zdržali sa schválené, 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 100 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 103 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 104 a 105 dohromady, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 106 za, proti, zdržali sa, schválené. 107, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 108 za, proti, zdržali sa, schválené 109 za, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Potom sa vrch 2 za, proti, zdržali sa, schválený 3 za, pr- proti, zdržali sa, schválený 4 za, proti, zdržali sa, schválený 5 za, proti, zdržali sa schválení 6 za, proti, zdržali sa schválení 7 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky môžete hlasovať. A uzatváram hlasovanie. A to je všetko, je to schválené. A tým sme dohlasovali. A Ukončili sme náš pracovný deň. Uvidíme sa. Budúci týždeň 19. oktobra. Koordinátori, prosím, zostaňte tu, aby sme mohli naďalej schôdzovať.